zjavné, že v niektorých prípadoch e, to tu vyvolalo veľmi hlboké e, reakcie. Snažili sme sa tieto veci riešiť. Myslím si, že posledný rečník López Aguiar to uznal a predtým aj pán Depre. Naozaj sme sa snažili vyriešiť niektoré z tých e, výhrad, ktoré tu zazneli a myslím si, že výsledok posilnený kontrolou a vstupom Európskeho parlamentu je dobrý. Eh, podporila to rada, takže nie je to proti členským štátom, ale čo je pre mňa najdôležitejšie, silne to podporujú tí, ktorí sú na tých frontových líniách, policajti, pohraničná stráž, imigrační úradníci, ktorým musíme pomôcť, aby mohli odviesť svoju prácu a teda, aby sme my ostali bezpeční. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár King. A teraz ešte raz obaja spravodajcovia, kolega Lenárs ako prvý. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem poďakovať aj komisii, pretože od začiatku tohto procesu sme tu mali naozaj mnohé hodiny diskusí v parlamente s komisiou ako to funguje, čo môžeme urobiť, ako to zlepšiť. A myslím si, že všetka tá práca, ktorú sme do toho vložili, viedla k dobrému výsledku. Chcem tiež poďakovať všetkým kolegom tu prítomným, ktorí vyjadrili svoju podporu. Myslím si, že väčšina z nás podporuje to. To uh, hovorila o rovnováhe medzi bezpečnosťou a základnými právami. Myslím si, že pán Niedermüller povedal, že to nie je navzájom uh, v konkurencii, ale že to doplňa. A myslím, že to sú tie princípy, ktoré sa nám podarili do tejto legislatívy dostať. Je to dobrá správa, dobrá správa, ak vám záleží na boj <clears throat> proti podvode s identitami. Je to dobrá správa, ak vám záleží na tom, aby naša bezpečnostná politika v EÚ bola efektívnejšia. Je to dobrá správa, ak vám záleží na tom, že chcete dať policajtom a pohraničnej stráži, colným úradníkom správne nástroje, aby mohli odvieť svoju prácu. A takisto je to veľmi užitočné v nadchádzajúcich voľbách Eh, hovoril o tom pán Arno, eh, k vám na týchto veciach vôbec nezáleží, nezáleží vám na boji proti podvodom z identite, nezáleží vám na bezpečnosti, môžete buď hlasovať so zelenými alebo s extrémnou ľavicou. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Lenás. A na záver, pán kolega Melo. Takže na záver dve poznámky. Jednak eh, pokiaľ ide o tie orgány, konkrétne políciu, každý deň riskujú svoj život, e, aby zabezpečili naše slobody a pre tieto policajné orgány a ďalšie práve musíme e, poskytnúť e, najlepšie odpovednosti Europol, Frontexe, Frontex, EULISA alebo napríklad u nás cudinská policia, Eh, četníci, eh, žandári teda a podobne. No a samozrejme, tom, čo hovoria zelení a komunisti, zelení hovoria, že eh, s týmto systémom overujeme tre, pachateľov trestných činov, ale aj nevinných ľudí. Ale ja by som povedal, že to je normálne, pretože keby nebolo e, páchateľov všetkých činov, nemuseli by sme vyšetrovať nič. A v prípade, že teda sú takí, tak musíme vyšetrovať všade. A samozrejme, e, my musíme e, to stiahnuť na všetkých, aby sme vedeli identifikovať tých páchateľov a tých, ktorí v podstate predstavujú ten normálny tok ľudí na hranicách Európy. No a komunisti majú veľké problémy s otázkami mm, súladu s právom a podobne, ale ja by som chcel povedať jednu vec. Asi nám táto rozpráva na to stačí. nebude, nebude stačiť, ale chcem e, môžem povedať, že mám absolútnu istotu, že tu v Európskej únii urobíme všetko pri rešpektovaní práva, e, mm, e, zákonov a ochrany údajov tak, aby Eh, či už vo Venezuele, Kube alebo v Južnej Severnej Koreji. Eh, tí komunisti, ktorí tam sú, nemohli jednoducho poukazovať na to, eh, že sa tu porušujú ľudské práva, keď tam sa jednoducho ľudia zatýkajú arbitrálne bez toho, aby sa kohokoľvek pýtali a ľudia jednoducho miznú. Takže pokiaľ ide o nás ako poslancov EÚ, e tak je jednoducho prvoradé zabezpečiť bezpečnosť ľudí. Ďakujem pekne, pán kolega Melo. Týmto je rozprava uzatvorená a ďalší bod programu je spoločná rozprava. Takže teraz hlasovanie bude počas apríla 2. A teraz ďalší bod rozpravy Kolegyňa Nibler, zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie platobnej schopnosti a odlženia. Mm, spravodajkyňa, 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyňa a kolegovia. V prvom rade chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za ich podporu pri e, preberaní tohto spisu. Myslím si, že smernica k preventívnej reštrukturalizácii a druhej šance pre podnikateľov je milníkom v podnikaní v Európskej únii na jeho podporu. V Európe máme takú situáciu, že v roku 200 e, tisíc e, firiem ide do platobnej neschopnosti 1,7 milióna pracovných miest sa týmto stratí a 50 všetkých firiem, ktoré, boli v Európe, ktoré sa v Európe založia, neprežijú ani 5 rokov. Čiže e, musíme podporovať podnikanie podnikateľského ducha. Myslím si, že keď sa teraz e, uľahčí reštrukturalizácia podnikov, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí, tak sme na správnej ceste. A keď ešte potvoríme aj startupy, keď e, si prvýkrát zakladajú firmu a možno to nebolo až také úspešné, tak si myslím, že sme urobili niečo aj preto, aby sme zabranili tomu, že zlyhávajú E, tieto podniky, čo sa v Európe často vníma ako stigma. Je to jednoducho súčasť, tak povediac, učenia sa, keď sa mladí ľudia osamostatňujú. Východisko tohto spisu určite nebolo jednoduché. Máme 28 členských štátov, ktoré majú rôznu právnu úpravu, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu Máme tu členské štáty, ktoré vôbec nepoznajú reštrukturalizáciu, napríklad Maďarsko, Bulharsko, Slovensko a Chorvátsko, a potom máme krajiny, ktoré robia reštrukturalizáciu za veľmi prísnych podmienok, napríklad e, moja krajina Nemecko. A potom máme krajiny, kde tá reštrukturalizácia je veľmi easygoing, ako vo Francúzsku, Belgicku, Spojenom kráľovstve a iných krajinách. Okrem toho reštrukturalizácia e, vychádza z rôznych kultúr, sú viaceré krajiny, ako u nás napríklad v Nemecku, e, tam pokiaľ je o reštrukturalizáciu a platobnú neschopnosť, sa veriteľia, teda sa kladie dôraz na odškodnenie veriteľov a v iných krajinách teda ide o to, aby firma mohla e, pokračovať, aby ostali zachované pracovné miesta. E, to, o čo ide teraz v tejto smernici, čo sa upravuje, pokiaľ ide o preventívnu reštrukturalizáciu, to je myslím si, že celkom dobrá rovnoha medzi týmito dvomi rôznymi kultúrami. Smernica je ročlenená na tri časti. Jednak je tam e, vytvorenie systému včasného varovania, čo majú členské štáty zaviesť. Potom je tam druhá veľká časť, ktorá sa zaoberá témou preventívnej reštrukturalizácie a v tretej časti smernici, smernice ide o oddlženie a E, teda e, obnovu e, systém včasného varovania musia členské štáty zaviesť. Myslím si, že to je dobre dať podnikateľom do ruky takýto nástroj, aby čas zistili, či ich podnik bude musieť byť reštrukturalizovaný. V niektorých krajinách to existuje, v iných krajinách to ešte neexistuje. Pokiaľ ide o preventívnu reštrukturalizáciu, čo nám v parlamente sa javilo byť ako dôležité, je dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi záujmami všetkých zúčastnených, najmä teda veriteľov a dlžníkov. Mali sme v parlamente väčšinou ten dojem, že návrh komisie bol dobrý, ale e, tento bol veľmi orientovaný na dlžníka a my sme teraz, e, myslím si, že prostredníctvom e, pozmeňovacích návrhov a prostredníctvom našej správy našli lepšiu rovnováhu. Chceli sme našou správou e, tiež jasnejšie e, vyzdvihnúť, aká je úloha zúčastnených strán v rámci preventívnej reštrukturalizácie. Takže presne sme definovali napríklad, e, kedy správca, konkurznej, e, reštrukturalizácie e, má zasahovať do tejto reštrukturalizácie. A téma, ktorá bola pre kolegov dôležitá v Európskom parlamente, bola téma o účasť zamestnancov, práva zamestnancov, zásobcov zamestnancov. Dobre, táto rovnováha sa nám podarila, z čoho sa veľmi teším a myslím si, že Mm, tie detaily sme rozpracovali celkom dobre, aj pokiaľ ide o to odlženie, ten, teda ten posledný bod, e, našli sme celkom dobrý kompromis. A mm, teda teraz je predložený návrh tak, e, že sa dá odložiť v priebehu troch rokov, ak dlžník teda dodržia všetko, čo je predpísané. E, dúfam, že Eh, sme presvedčili mnohých eh, založiť firmu a ak potrebujú reštrukturalizáciu, majú na to teraz dobrý rámec. Rešnička bola prerušená. Ďakujem pekne pani kolegyňa Nibler. Teraz mene komisie vystúpi pán komisár King. Vážený pán predsedajúci, poslankyňa a poslanci, eh, smernica o platovnej schopnosti o ktorej sa bude zajtra hlasovať, e, má, ako sme počuli, dva ciele. Jednak umožniť záchranu e, života schopných firiem, ktoré sa dostali do finančných problémov a e, zabezpečiť pre úprimných podnikateľov, ktorí zlyhali, aby dostali druhú šancu. Súhlasíme s tým, že tieto opatrenia pomôžu e, voľnému pohybu kapitálu, ako aj voľné slobode usadiť sa e, pre firmy, ale bude tu na to európsky prístup, odborajú sa prekážky, ktoré môžu vyplývať z rozdielov, o ktorých sme tu počuli, e, že existujú medzi národnou legislatívou a postupoch, pokiaľ ide o preventívnu reštrukturalizáciu a procedúru placenej neschopnosti. Tá tzv. záchranná kultúra v EÚ je kľúčom na podporu podnikania, podnikateľského ducha a hospodárskeho rastu. Takže v mene komisie by som chcel poďakovať spravodajkyni pani Nibler, ako aj teňovým spravodajcom za ich vynikajúcu spoluprácu a veľmi usilovnú prácu na tom, aby sa ten spis dostal až tak ďaleko. Táto smernica e, upravuje minimálne harmonizované podmienky, aby teda životaschopné podniky, ktoré sa dostali finančných ťažkostí, mali prístup k efektívnym národným pre preventívnym e, reštrukturalizačným rámcom, ktorý mu umožňa pokračovať e, ďalej. Po druhé, zabezpečuje aj to, že teda čestní, zadlžení alebo platobne neschopní podnikatelia budú mať druhú šancu vytvoriť si firmu po plnom odlžení, e, po primeranom období maximálne troch rokov. A po tretie, smernica zlepší efektívnosť reštrukturalizácie platobnej neschopnosti a postupov odlženia, najmä vzhľadom na skrátenie obdobia, ktoré to môže trvať. Toto toto naopak pomôže e, rastúcim investíciám a rastúcim pracovným príležitostiam na trhu práce. Zniží sa teda e, strata pracovných miest, e, znižia sa náklady a zvýšia sa príležitosti pre tých podnikateľov, ktorých chceme podporiť, ak potrebujú taký čerstvý začiatok. Veľmi sa teším na túto rozpravu a na zajtrajšie hlasovanie dúfam, že si to získa silnú podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár King. A nasleduje pán kolega Kaleša, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán podpredseda, vážený pán britský komisár. E, ďakujem pekne, že ste prišli e, e, sa vyjadriť k tejto k tomuto veľmi významnému legislatívnemu predpisu strany parlamentu, pretože naozaj sa tu mení náš e, prístup, pokiaľ ide o podnikateľskú iniciatívu, pokiaľ ide príjmanie rizik na seba v Európe. Možno je to taký trošku vec americký prístup, povedzme. E, máme približne 200 tisíc podnikov, ktoré každý rok skrachujú, prichádzame o veľa pracovných pozícií. Častokrát je to preto, lebo je tam veľmi prísne aplikovanie noriem, až taký administratívny účtovnícky prístup k tejto téme, k tejto téme, pričom podnikateľská sféra je preto niečo oveľa živšie, nerigidné. Čiže práve preto je tento predpis veľmi dôležitý, lebo ovplyvňuje priamo e, najaktívnejšiu časť našej spoločnosti na európskej úrovni a zlepšuje aj e, život e, našich e, pracujúcich, našich podnikov a to štyrmi spôsobmi. Poprvé, väčšia konvergencia, pokiaľ ide o systémy reštrukturalizácie alebo platobnej neschopnosti, neschopnosti. To znamená, že máme tu lepší jednotný trh aj v tomto podnikateľskom svete väčšia miera justičnej istoty, pokiaľ ide o cezhraničné investície, to je istý spôsob, ako vlastne tie hranice prekročiť a to je vlastne budúcnosť Európy. A takisto podpora e, vhodnej reštrukturalizácie podnikov, ktoré sú, e, ktoré môžu byť úspešné, ale majú isté finančné problémy a e, niekedy tá administratíva e, nepristupuje k tomu e, úplne správne. A potom ešte tu posledný bod a to je síce ochrana zamestnancov. Aj týmto dávame vlastne druhú príležitosť, keď dávame druhú príležitosť aj firmám. Čiže to prežitie, to sa podporuje viac ako bankrot a zničenie tejto ekonomickej aktivity. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Martin, ten tu nie je, takže kolega Svoboda. Vážený pane... Ďakujem, pán eh, predsedajúci, pán komisár. Gratulujem eh, kolegyni Niblerovej k skvelej správe. preventívna reštrukturalizácia ako taká je samozrejme dôležitým nástrojom pre európskych podnikateľov. Tým, že odstránime vnútroštátne rozdiely v predpisoch, ktoré upravujú preventívnu reštrukturalizáciu, podporíme uplatňovanie základných slobod, eh, voľného pohybu kapitálu, slobody usadzovania. Ak zjednodušíme pravidlá, tiež podporíme malé stredné podniky, čo je 99% všetkých podnikov, ktoré v EÚ máme. Častokrát tieto podniky nemajú zdroje na to, aby sa venovali komplikovaným cezhraničným konaniam. Čiže tento návrh eh, prináša jasnú pridanú unijnú hodnotu. Cesta minimálnej harmonizácie vytvára pre členské štáty dostatočný priestor, aby smernicu aplikovali podľa svojich vlastných potrieb a zároveň, aby naplňali základné zámery tejto smernice. Vzťah dlžníka a veriteľa častokrát prináša komplikované otázky, e, ktoré sa týkajú nielen obchodných vzťahov, ale aj ľudských práv a otázok ľudskej dôstojnosti v Českej republike. Toto je veľmi citlivá otázka. Na základe skúseností, ktoré mám e, z našej krajiny, viem veľmi dobre, že nie každý dlžník má byť vnímaný ako niekto, e, komu treba v prvom rade dať nejakú lekciu za ľahkovážny prístup. Ale rovnako tak viem, že treba umožniť aj veriteľom, aby aj oni mohli účinne vymáhať svoje E, pohľadávky. A preto e, táto správa je podľa mňa dobrým kompromisom, respektíve obsahuje prístup, ktorý reflektuje obe strany mince, pokiaľ ide o vzťahy e, dlžníka a veriteľa. Túto správu preto podporujem a budem hlasovať za jej prijatie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Svoboda. Ďalej, kolega Koferati, 5 minút. Grazie. Ďakujem, pán predsedajúci Pán komisár, od e, začiatku sme považovali za veľmi vhodné a pozitívne, aké sú zámery komisie v prípade smernice, o ktorej máme hlasovať zajtra. Najmä v prípade, kedy e, dôsledky, hospodárske dôsledky dlhej krízy ešte stále trvajú. Je teda veľmi vhodné využiť všetky právne prostriedky, ktoré sú k dispozícii, ktoré by umožnili spoločnostiam, aby sa reštrukturalizovali, aby zachovali svoje e, hospodárske činnosti a potom, aby sa im pomohlo pri napríklad nesolventnosti a e, bankrote. Lebo to má dôsledky pre pracovný trh a sociálne dôsledky, ktoré sú dramatické. Ten text, o ktorom budeme hlasovať, je výsledkom dlhého rokovania, najskôr teda na pôde parlamentu a potom spoločne s e, radou a preto práve sme sa mohli venovať aj citlivým otázkam, o ktorých už hovorili kolegovia. No a práve preto ju nemôžeme vnímať negatívne, ale nemožno skrývať, že sme nevyužili niektoré dôležité mm, príležitosti, aby sme e, ochránili povedzme tie zraniteľnejšie e, e, časti napríklad malé a stredné podniky ten e, plán reštrukturalizácie sa obvykle netýka len e, finančných otázok, ktoré sú samozrejme prvoradé za mnohých okolností, ale reštrukturalizácia nevyhnutne zasahuje aj do otázok, ktoré idú, e, ktoré sa týkajú organizácie spoločnosti, aby sa zbavili problémov. Tieto firmy musia často zmeniť organizačný model, Takže organizácia týchto spoločností je e, takisto predmetom. A pochopiteľne ide aj o mzdy e, zamestnancov a podmienky práce. No a ide tu teda o e, ľudí, nie len o entity. Ide tu o kultúrnu, kultúrny aspekt práce takisto, ktorý sa možno trocha stráca. A Samozrejme, ide tu aj o preventívne zásahy a o plnú informovanosť a, a ochranu zamestnancov, no a pochopiteľne aj o vzťah k firmám. Nám sa podarilo urobiť zásadné kroky vpred v tomto zmysle a za to chcem poďakovať pani spravodajkyne, najmä pokiaľ išlo o ten dlhý trialóg Zároveň treba e, povedať, že by, sa, že by bolo vhodné urobiť ďalšie kroky, napríklad e, e, napríklad vyžiadať si aj stanovisko zamestnancov ku všetkým aspektom reorganizácie príslušných spoločností. Myslím, že tu sme nevyužili príležitosť zdokonaliť legislatívu v tomto smere. Myslím, že sme nevyužili e, príležitosť e, teda v tomto smere a e, v podstate ide tu aj o otázku veriteľov, v e, spoločnosti. Nemožno ich e, považovať všetkých za rovnakých. Niektorí sú silnejší, niektorí sú slabší a práve aj zamestnanci sa vlastne stávajú určitým spôsobom veriteľmi a v tomto prípade sú ale v zraniteľnej pozícii. No a to malo byť e, takisto lepšie upravené a mali sme sa zaoberať preferenčnými právami a samozrejme zabezpečením eh, potrieb všetkých tých, ktorí sa to týka. Takže ehm, dúfam, že zajtra bude táto smernica schválená, ale my budeme naďalej pracovať a to tak, aby sme tie príležitosti, ktoré sme tentokrát nevyužili, aby sme ich eh, využili v prípade počas funkčného no, obdobia nového parlamentu a tak, aby sme zabezpečili skutočný pokrok v prospech všetkých. To znamená tak v prospech firiem, ako aj pracovníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kofer. A ty ďalej, kolega Sošnier, nech sa páči. Raz kolejný vidíme tutaj postave. Ďakujem pekne. Opäť eh, vidíme špeciálny postup, e, taký dobrý strik, by som povedal, kde e, na to nájdete peniaze, aby ste všetky tieto krachujúce firmy zachránili. Asi to nebude e, z vašich denných paušalov, z vašich diet, skôr to bude asi z peňazí našich eh, daňovníkov. Čiže peniaze pekne budú tiecť eh, zo zdravých podnikov, eh, od ľudí, ktorí majú dobré, dobrú finančnú situáciu a pôjdu smerom k tým, ktorí nie sú dobrí podnikatelia a budeme sa snažiť, snažiť zachráňovať takýmto spôsobom pracovnú pozíciu v neefektívnej spoločnosti a na to doplatia dvaja iní zamestnanci v inej firme, dobrej, dobre fungujúcej firme a ešte okrem toho budeme musieť e, platiť aj za úradníkov, pretože samozrejme tieto všetko e, zmanažujú. Čiže naozaj je to nerozumné, pokiaľ ide o využívanie verejných prostriedkov a e, reálne čo tu robíme je, že berieme peniaze niekomu a dávame ich niekomu inému a využívame na to náš administratívny aparát. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Radev. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, ja gratulujem pani správodajkyni k dohode, pokiaľ ide o smernicu súvisiacu s témami reštrukturalizácie platobnej schopnosti a odlženia a zvýšenia účinnosti postupov týchto eh, troch eh, týchto troch postupov. Vieme, že pokiaľ ide o platobnú eh, neschopnosť, je to vlastne dobré znamenie, e, pokiaľ o zdraví, e, zdravé podnikateľské prostredie. Takýmto spôsobom vlastne sa zabraňuje e, takým ekonomickým situáciám, kde máme veľkú mieru neplatených dlhov a tak ďalej. Rozdiely v národných postupoch môžu niekedy znamenať, že naozaj tie procesy, pokiaľ ide konkrétne podniky, sú veľmi zdlhavé, tým pádom národné hospodárstvo nefunguje dobre, tým pádom trh nefunguje dobre a keď je vysoká miera neistoty, tak vlastne nie je možné investovať a rozširovať svoju posobnosť cezhranične. 1 milión 700 tisíc ľudí e, každoročne prichádza o svoje pracovné pozície práve kvôli e, bankrotom e, firiem. Toto im pomôže, pomôže to malým stredným podnikom. Títo budú môcť ťažiť takejto druhej šance, ktorú dostanú, pokiaľ ide o preventívnu reštrukturalizáciu, čo je taký ten hlavný princíp, ktorý v tomto predpise máme. Dáme potom podnikateľom de facto druhú šancu, druhú príležitosť tým, že ich odlžíme alebo umožníme to odlženie a takýmto spôsobom e, ukončíme tých väčšných dlžníkov, budeme znižovať aj tie e, nedobré dlhy, ktoré majú banky, e, ktoré vedú a takisto budeme zabraňovať takýmto dlhom aj do budúcna. Ale samozrejme tieto pravidla musia platiť aj pre spotrebiteľov. A práve preto som presvedčený, že členské štáty zohľadnia odporúčania a že sa budú zaoberať nadmerným zadlžením tým, e, že zavedú e, záväzné pravidlo absolutória. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rádev. Kolega Sosnež by na vás mal otázku. Môže vám ju položiť? Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, ako chcete, prosím pekne. posilniť podniky na to, aby ste tam naliali ďalšie peniaze, musíte ich niekde inde vybrať. Čiže to je také perpetuum mobile, mobile. Ako si to predstavujete? Ľudia sa budú púšťať do väčšieho rizika a teda sami budú ohrození bankrotom. Pán Radev. Ďakujem pekne. Keď tu budú jasne definované postupy, pevne stanovené pravidlá, tak eh, nám to pomôže aj s čiastočným absolutóriom, tak aby sme zachovali životaschopnosť malých a stredných podnikov a zamestnania tam. Myslím, že je to v záujme veriteľov, aj dlžníkov, aj celého hospodárstva. Ďakujeme pekne, kolega Radev. A teraz mene komisie dostáva slovo komisár King. Vážený pán predseda, poslankyne poslancovia, ďakujem za túto rozpravu a ďakujem hlavne za tú prácu, ktorú ste na tejto téme odviedli. V mene komisie dovolte, aby som vás znova všetkých vyzval, aby ste zajtra hlasovali za politickú dohodu, pokiaľ ide o smernicu o insolventnosti, ktoré sme sa dopracovali v decembri my, ako náhle rada uzavrie procedurálne postupy, zabezpečíme, aby táto smernica bola rýchlo a efektívne členskými štátmi uplatňovaná. Ďakujeme pekne, pán komisár. A na záver dostáva slovo autorka pani Nibler. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne aj kolegom, ktorí sa aktivizovali v tejto téme. Zvorazňujem, že kompromis, ktorý sme našli, je dobrý. Podpora podnikania v Európe. Týmto robíme pre ňu dôležitý krok vpred, pretože máme v členských štátoch toľko talentu, talentovaných hlav, talentovaných ľudí a musíme tých mladých ľudí motivovať, aby sa pustili aj do rizika, aby založili podnik. A práve tomuto účelu slúži aj táto smernica prípade ťažkostí im má uľahčiť život, reštrukturalizácia, e, druhá šanca. A kolega, ktorý sa viackrát prihlásil a tvrdil, že peniaze posúvame sem tam. Nie, nie, to nie sú žiadne štátne peniaze, ktoré, má ísť, ktoré majú ísť to reštrukturalizácie, vôbec nie. E, buď to e, teda pripustíme, že firmy, firmy vyhlásia platobnú neschopnosť, alebo nájdeme nejaké inteligentné formy pomoci, reštrukturalizácie a tak ďalej, aby sme firmám, ktoré majú problémy, možno to bude konjunkturálne dopady, aby sme ich podporili, aby sme im pomohli. O toto ide v tejto smernici, preto sa veľmi teším, že sme to takto pustili do pohybu, aby sme posilnili firmy, ktoré potrebujeme, nielen štátne intervencie, potrebujeme naozaj podniky, podnikateľov, ktorí tvoria pracovné miesta, ktorí investujú, púšťajú sa do rizika a týmto preto vytvárame aj rámec na pomoc práve takýmto firmám. Čiže dobrodvedená práca z môjho pohľadu. Ďakujem pekne. Želám si, aby zajtra bola správa podporená veľkou väčšinou. Je tu veľmi eh, veľa aj na posilnenie eh, zamestnancov v tejto správe. Eh, pán Koferáty, áno, samozrejme, že potrebujeme ešte lepšie podporiť zamestnancov, ale už aj v tomto dokumente máme veľa informačných, konzultačných možností, ktoré navrhujeme už v rámci tejto smernice. Mm, majú rovnaké práva ako akýkoľvek iný veriteľ. Preferential rights eh, sa neakceptovali, ale to považujem za správny prístup. Takže ďakujem pekne ešte raz a prosím o podporu zajtra v hlasovaní. Ďakujeme pekne, kolegyňa Nibler. A týmto končíme rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra. Ďalší bod programu správa kolegu Svobodu, výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania, vysielacie organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov. Začína pán spravodajca a pán Svoboda, máte 4 minúty. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, predovšetkým som rád, že zajtra bude možnosť hlasovať o výsledku vyjednávania, ktoré vôbec nebolo jednoduché preto by som sa na tomto mieste rád poďakoval všetkým, ktorí sa vyjednávania zúčastnili, nech už e, za ktorúkoľvek inštitúciu. E, ďakujem im za snahu dopracovať sa k e, zhode. Ďakujem teda hlavne kolegyni Nibler. Realizácia jednotného digitálneho trhu je prioritou, a to nie len Európskej komisie, ale Európskeho parlamentu. Pozícia Európskeho parlamentu sa v niektorých bodoch od pozície komisie líšila. A našou povinnosťou bolo konať v súlade s rozhodnutím väčšiny europoslancov. Poslanci boli toho názoru, že je potrebné podporiť tých, ktorí vytvárajú diela, že je potrebné poskytnúť im dostatočnú právnu istotu a oporu pre realizáciu zámerov dlhodobého charakteru. My už dlho hovoríme, že je potrebné urobiť všetko preto, aby bola zabezpečená rozmanitosť európskej kultúry a aby európsky tvorcovia tí, ktorí túto pluralitu zabezpečujú, aby títo mali adekvátne podmienky na svoje podnikanie. Musíme podporiť podmienky pre existenciu rôznych vysielateľov. Uvedomujeme si potenciál, ktorý prinášajú nové digitálne technológie, ale chceme zabezpečiť stabilné prostredie pre podnikanie. Z údených dôvodov pre Európsky parlament bola zásadnou otázka rozsahu uplatňovania zásady krajiny pôvodu. Dohodnutý rozsah, kedy sa táto zásada bude uplatňovať, iba v prípadoch vyrovnávania práv pre rozhlasové relácie, spravodajstvo a vlastnú produkciu. Toto je úprava, ktorá je pre Európsky parlament e, priateľná. Myslíme si, že ide o kompromis, ktorý je vyvážený a zlepší možnosti vysielateľov a spotrebiteľov, ktorí programy sledujú cez internet a teda rozšíri ponuku. Spotrebitelia budú môcť sledovať viac programov, a to na celom území EÚ. Požiadavkom Európskeho parlamentu bolo aj to, aby aj v základnej miere boli riešené techniky priameho dodania. Toto je technika, ktorú využívajú vysielacie spoločnosti v súčasnosti čoraz častejšie. Toto znamenalo zmenu nástroja, teda nejde o nariadenie, ale o smernicu ale podarilo sa nám túto výzvu zvládnuť a preto zajtra budeme hlasovať nie o nariadení, ale o smernici. Na tomto mieste chcem zdôrazniť to, že je nevyhnutné, aby implementácia týchto pravidiel bola v členských krajinách vedená snahou zabezpečiť dodržiavanie autorských práv lebo len tieto môžu podporiť tvorcov a zabezpečiť kvalitu a pestrosť vysielania pre európskych občanov. Som presvedčený, že dosiahnutá dohoda je vyvážený kompromis, ktorý reflektuje aktuálne podmienky a možnosti a ktorý zároveň vôbec nebráni možnému ďalšiemu pokroku v prípade, že dôjde k zmene podmienok. Preto na kolegov apelujem, aby podporili v hlasovaní výsledok vyjednávania. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz dostáva slovo pani Ward na 3 minúty. Ja vítam úsilie komisie umožniť dostupnosť kultúry medzi členskými e, štátmi je dôležité, keďže sa šíria online služby, aby sa znížili prekážky vo vysielaní a aby sa samozrejme zachovali kontraktuálne práva producentov aj vysielateľov. Je to dôležité pre sektor kultúry, aby tu bola dostatočná miera kontroly nad produkovaným materiálom. Táto legislatíva je istým vylepšením pre spotrebiteľov, zlepší dostupnosť určitých programov po celej Európe. Toto je pozitívne ako pre producentov, tak aj pre spotrebiteľov. Informácie o udalostiach budú dostupnejšie občania budú mať e, prístup ku kvalitnému spravodajstvu a médiám e, po celom e, kontinente, čo posilní náš sektor médií. Naozaj sa dá považovať iba za pozitívne, že budeme mať dostupnosť k dôveryhodným informáciám po celej Európe. Toto je naozaj zdieľaná európska perspektíva o aktuálnom dianí, ktoré sa takto podporuje. Taktiež zahraničné financovanie vysielateľov sa e, zahrňa. A toto je tiež pozitívna vec, ktorá zvyšuje dostupnosť pre všetkých spotrebiteľov. Ja dúfam, že táto legislatíva umožní progresívnym silám v Európe tlačiť na zlepšenie dostupnosti kultúry cezhranične pri zachovaním rovnováhy, pokiaľ ide o zachovanie zmluvných slobod. E, Kultúra zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe silných vzťahov naprieč kontinentom, pri búraní bariér e, medzi jednotlivými národmi vysielania, ktoré sú spoločné, vytvárajú spoločnú, skuto, eh, spoločnú skúsenosť, čiže musíme umožniť vysielateľom, aby obsiahli spotrebiteľov občanov po celom území. Pokiaľ ide o ochranu autorských práv, nezabudeme na autorov a e, autorov e, nemôžu byť vykoristovaní a musia dostať primeranú odmenu za svoju autorskú právo, autorskú prácu. Čiže ochrana v legislatíve tak, aby ich odmena za prácu bola naozaj náležitá. Vysielatelia nemôžu neproporčne e, profitovať z práce iných. E, e, týka sa to zdravia celého sektora. Tí, ktorí stoja za prácou v oblasti kultúry, ich príjmy musia byť chránené, musia mať možnosť z nich vyžiť. V opačnom prípade poškodíme diverzitu tohto sektora. A teraz pohľad do budúcna. Komisia, predpokladám, bude ďalej e, znižovať bariéry vo vysielaní cez hranične, čo prispieje k zlepšeniu programov a informácií, ktoré sú v dispozícii. Avšak e, bez ponuky podpory e, nezávislým a novým producentom kultúry toto nezvládneme. Musíme sa snažiť nielen chrániť, ale musíme aktívne posilňovať diverzitu vo vysielaní po celej Európe. A Nesmieme dovoliť dominantnosť nejakého malého počtu eh, organizácií z určitého regiónu. Rešnička je prerušená. Ďakujeme pani Ward. A teraz v mene komisie dávam slovo komisárovi Kingovi. Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne, poslanci. Som veľmi rád, že dnes večer hovoríme o politickej dohode ktoré sme sa na tomto návrhu dopracovali. Manie komisie súhlasíme, že ide o dôležitú súčasť stratégie jednotného digitálneho trhu. A ak dovolíte, poďakoval by som sa v mene kolegov, spravodajcom a všetkým poslancom, ktorí sa zapojili eh, do tejto témy. Smernica nám pomôže lepšie využiť diverzitu obsahu, ktorú ponúkajú európsky A Ako sme si už vypočuli, tým, že licencovanie autorských práv bude jednoduchšie, teda vysielatelia aj retransmisní sprostredkovateľia budú mať e, zjednodušený e, život. E, prepojenie s vlastnou krajinou, keď ste v zahraničí, taktiež dôležité služby pre jazykové menšiny, zároveň ochrana autorského práva. Máme tam viacero ochranných opatrení, napríklad pokiaľ ide o prístup k televíznym a rozhlasovým programom online. Toto sa zjednodušuje, tiež retransmisní operátori majú práva na retransmisiu v členských štátoch, tiež sú tam nové pravidlá, pokiaľ ide o techniku eh, odmeňovania eh, držiteľov autorských eh, práv. Zatiaľ teda budete hlasovať o tejto správe mrzí e, nás, že pôvodný právny základ, ktorý sme navrhovali, to bol článok 1.1.4, že bol nahľadnený 53 dvojkou a 62 týmito dvomi článkami. Komisia v tom, tejto súvislosti vydá vyhlásenie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár King. A na záver rozpravy ešte raz kolega Svoboda. Nech sa páči bitte um Entschuldigung, ich habe Prepačte, hovorí pán predseda, zmýlil som sa, kolegu Buzeka tu nevidíme, preto dostáva slovo kolegyňa Butunet. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala kolegom, hlavne pani Nibler, za vynikajúcu prácu vedenú vo výbore a taktiež v medziinštitucionálnych rokovaniach. Text, o ktorom budeme zatra hlasovať, umožní eh, rovnaký prístup k rozhlasovým a televíznym programom. Bude to na prospech našim občanom, tiež eh, umožní výkon autorského práva príslušným operátorom. Pôvodný návrh nariadenia eh, sa zmenil na smernicu, čiže členské štáty majú väčší manévrovací manevrovací eh, priestor. Uplatňovanie princípu krajiny pôvodu sa obmedzuje na informačné programy, na um, správy, taktiež na internú produkciu, ktorá je čisto financovaná konkrétnou inštitúciou, teritorialita práv, eh, z ktorej vychádza kultúra, je financovanie, toto je naďalej princíp, eh, ktorým sa všetko riadí. Jazyková kultúrna diverzita sa týmto zachová. Na záver, opatrenia eh, v súvislosti eh, s zodpovednosťami operátorov. Eh, naozaj to vylepšuje situáciu. Je tu právna istota pre držiteľov autorského práva. Tento návrh smernice je dôležitý pre našich občanov, pre držiteľov autorského práva a pre vysielanie a kultúru naozaj vysokej kvality. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. A teraz sa dostávame ku Catch the Eye. Kolegyňa Nibler má slovo, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán eh, komisár, vážené kolegyne a kolegovia. Chcela by som sa poďakovať eh, spravodajcovi a všetkým ostatným, ktorí eh, spolupracovali. Bez pána Svobodu by sme nikdy neboli dosiahli takýto výstav, preto vám veľmi pekne ďakujem. Ja myslím si, že smernica je naozaj milníkom. E, ide nám tu o vysielanie e, televíznych a rozhlasových programov po internete. V budúcnosti budú lepšie dostupné v Európe ale treba mať aj spravodlivé podmienky. Smernicou sme dosiahli eh, dobrú rovnováhu a ochranu eh, európskej filmovej tvorby na jednej strane a na druhej strane eh, sme dosiahli dobrú ochranu aj spotrebiteľov. Potom sa tu objavil aj princíp koprodukcií, kde sú uvedené aj krajiny pôvodu. Pomôže to zabezpečiť finančné prostriedky pre výrobu filmov. Európa nie je iba trh, ale má rozmanitú kultúru a myslím si, že touto smernicou sme a rečnička bola prerušená. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Libler. A teraz máme Catch the Eye. Mene e, komisie hovorí pán komisár King, pán predseda. Mm, dúfam, že stručnosť dnešnej rozpravy o tejto téme e, nevyjadrujeme, e, za akú dôležitú považujeme túto tému. Táto téma je naozaj mimoriadne dôležitá. Ide tu o rozhlasový a televízny obsah v celej Európe. A je to veľký krok aj pri rozvoji digitálneho trhu. Nie je to abstraktná snaha, ako bolo povedané, prinesie praktický vysal praktickú zmenu, eh, pretože zlepší prístup k rozhlasovému a televíznemu obsahu. Z našej strany si myslíme, že sa to musí sa realitou čo najskôr a my potom budeme nasledovať ďalšími krokmi. Teším sa na pozitívny výsledok zajtrajšieho hlasovania. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár King. A teraz eh, na záver má slovo ešte eh, pán spravodajca, pán Svoboda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, rozprava neukázala nejaké veľké názorové rozdiely na tento návrh. Som rád, že zajtra budeme o tom hlasovať a snáď sa nám podarí prijať tento príspevok týkajúci sa digitálneho trhu. Komisia na začiatku tohto procesu um, možno neočakala takýto výsledok, ale Jean Monnet už v roku 1950 uh, povedal, že Európa sa nevytvorí naraz, ale že sa vyšiada postupné kroky a to sa dá uh, veľmi dobre uplatniť v prípade tohto návrhu. Pokúsime sa tomto rozsahu pracovať ďalej a budúcnosť nám ukáže, či bude možné rozšíriť vecnú pôsobnosť tohto návrhu. E, som veľmi rád, že som mohol spolupracovať s komisiou a s pani Nibler a dúfam, že zajtrajšie hlasovanie skončí úspešne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán eh, kolega Svoboda. Týmto sme ukončili rozprávu na túto tému a posledný bod dnešného programu je správa od pani kolegyne Vautman sa týka sa rozhodnutia o zriedení Európskeho mierového nástroja. Pani spravodajkňa má slovo teraz a eh, má na to 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár, dámy a páni. Dobrý večer. Zajtra Európsky parlament bude schváľovať veľmi dôležité odporúčanie, ktoré sa týka Európskeho mierového nástroja. Pokiaľ ide o rozpočet, zvyčajne e, máva tento nástroj pridelené veľké finančné prostriedky, tento nový nástroj by mal byť schopný vykonávať aktivity na obranom fronte, ale aj flexibilnejšie. Sú rôzne nástroje, ktoré existujú a tie sa dostanú pod jeden rozpočtový, rozpočtový nástroj, ktorý vyplní medzery, ktoré tu existujú. Keď Európska únia bude financovať tento nástroj, bude môcť poskytnúť obmedzenú pomoc, ktoré sa, ktorá sa týka rozvojových cieľov a týka sa to aj mierových e, misií napríklad e, v Afrike a na to slúži napríklad africký e, mierový nástroj. Tento európsky mierový nástroj všetko zmení, umožní dosiahnuť veľkú mieru solidarity medzi členskými štátmi, pretože náklady sa budú znášať rovnomerne. Je to nástroj, ktorý bude môcť financovať do 45 iné operácie. To znamená, že členské štáty sa budú môcť zapojiť do týchto operácií, pretože e, budú musieť e, sami znášať menší objem prostriedkov medzinárodné organizácie, medzinárodné mierové organizácie nebudú obmedzené už iba na africký kontinent, ale budú mať väčší rozsah pôsobnosti. A po tretie, čo je veľmi dôležité, budeme môcť prispieť aj k vytvoreniu um, vojenských a obranných kapacít tretích krajín. Môžeme sa pozrieť na konkrétne príklady. Máme Eh, výcvikové misie v Somálsku, kde môžeme veľmi dobre vycvičiť ľudí. Ale čo materiál, čo vybavenie? Ak nebudú mať nejaké vybavenie, nemá predsa nejaký zmysel vycvičovať ich. A teraz eh, tento mierový nástroj nám umožní postarať sa o to, že budeme mať nielen dobre eh, vycvičených ľudí, ale že budú mať na to aj vybavenie. Je tu doložka o flexibilite, ktorá zabezpečuje, že bude môcť financovať e, vojenské e, rozmiestnenie e, jednotiek z EÚ. Keďže to bude položka v rozpočte, budeme musieť skúmať, ako sa minujú tieto finančné prostriedky a to je mimoriadne dôležité. Musíme byť informovaní v primeranom čase, tak aby sme Eh, mohli zvážiť plusy a mínusy a eh, musíme zaručiť, že nebudú financované aktivity, ktoré eh, budú proti princípom uvedeným v článku 21 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tento mierový nástroj doplňa ďalšie externé nástroje, Komisár, často sa stiažujeme, často to tu počujeme, že e, Európska únia nie je v pozícii, aby konala, alebo koná príliš neskoro, že je tu nedostatok e, možností konať. A pokiaľ je obranná situácia sa stáva komplikovanejšou a menej predvydateľnejšou než kedykoľvek predtým. A to znamená, že Európska únia musí mať prístup k nástrojom na podporu mieru, aby sa vyhala konfliktom a aby posilnila medzinárodný mier a mohla prevziať svoju celosvetovú úlohu ako mierotvorcu. Európsky mierový nástroj je e, chýbajúcim ohnívkom, ktoré nám umožní uskutočniť to. A vyzývam vás, aby ste plne podporili toto odporúčanie. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za tú ťažkú prácu, ktorú urobili. Nebola to ľahká rozpráva, ale myslím si, že sme dospeli k dobrému záveru a dúfam, že zajtra pri hlasovaní to podporíte. Ďakujem veľmi pekne pani kolegyňa Bautzman a teraz bude hovoriť pán komisár King za komisiu. Pán predseda, vážené poslankyňa a poslanci, každý z vás prvom rade e, chcem mene vysokého predstaviteľa e, vyjadriť poďakovanie za vašu podporu. To odráža potrebu, ktorú mnohokrát zdôrazňuje e, táto inštitúcia, mať viac finančných prostriedkov v oblasti, kde je to potrebné. V mene vysokej predstaviteľky a iných kolegov by som sa chcel poďakovať spravodajkyni pani Vautmans, ako aj ďalším spravodajcom za ich zaangažovanosť a konštruktívny a pragmatický prístup. Ako eh, si iste spomínate, uvádzate vo svojej eh, správe, eh, tento nástroj má pôsobiť celosvetovo, čo je v našich strategických záujmoch. Vzhľadom na stále rastúce hrozby musíme mať možnosť reagovať na mnohé bezpečnostné e, problémy. To bolo jasne uznané v stratégii v roku 2016. Myšlienka mierového nástroja skrsla z našich skúseností, ako práve povedala pani spravodajkňa. Európska únia je aktívna v teréne, ale sú tu veľké obmedzenia toho, čo môžeme v súčasnosti dosiahnuť. Napríklad mali sme problém financovať výcvik vojakov v Somálsku. Nevždy sa nám podarilo zabezpečí Stredoafrickú republiku vybavením, ktoré potrebuje, tak aby dokončila e, svoju transformáciu z občianskej vojny na fungujúcu modernú demokraciu. náklady na vojenské operácie boli príliš vysoké eh, pre tie krajiny, ktoré poskytujú vojakov. Takže tento nový nástroj, keď ho rada schváli, eh, prinesie naozaj veľký rozdiel. Poskytne Únii schopnosť financovať všetky operácie eh, pod CFSP, či už to má vojenské alebo obranné dôsledky, a to flexibilným a zodpovedným spôsobom. Sú tu tri hlavné prúdy aktivít, ktoré bude mierový nástroj podporovať. Poprvé, bude pokrývať bežné náklady na európske misie a operácie. Budú potrebné väčšie náklady, aby sa naplnili potreby. Po druhé, umožní to Európskej únii prispieť e, k vojenským mierovým operáciám, ktoré vedú iní medzinárodní aktéry. A po tretie, umožní to Európskej únii podporiť ozbrojené síly partnerských krajín e, infraštruktúrou, vybavením alebo vojenskou pomocou, keď e, rada tak rozhodne. Povaha, rozsah pôsobnosti a obmedzenia týchto aktivít budú zadefinované radou, ale v návrhu jasne uvedené, že akákoľvek podpora pre našich partnerov bude podliehať prísnej e, kontrole. Bude, e, budú sa dodržiavať e, princípy demokracie a základné práva. Návrh ťaží z podpory komisie v súlade s článkom 31. Táto podpora pomôže vytvoriť synergie s inými finančnými nástrojmi a pomôže takisto zdôrazniť primerané Eh, finančné riadenie. Chcel by som zdôrazniť, že toto je kľúčová práca, eh, ktorú robíme kolektívne tak, aby naši občania boli eh, bez, žili v bezpečnejšom prostredí chceme chrániť náš najvzáčnejší spoločný tovar a tým je mier. Takže sa teším veľmi na našu diskusiu a podporu od vás zajtra. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár King. A teraz 2,5 minúty e, pán kolega Benifej. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európsky mierový nástroj je finančný nástroj, ktorý je krokom vpred smerom k užšej spolupráci v oblasti mierovej a obrannej e, politiky a racionalizuje e, rôzne nástroje. Tento návrh predložila vysoká predstaviteľka. Mali by sme sa e, najprv snažiť objasniť financovanie cez tento názor financovanie iniciatív, ktoré musí byť v súlade s medzinárodným právom a Eh, právov základných eh, práv a musí sa zodpovedať Európskom parlamentu. Preto potrebuje mať prístup ku všetkým dokumentom, ktoré sa týkajú takto financovaných iniciatív v tretích krajinách, ale musíme sa postarať o to, aby eh, tu bola primeraná zodpovednosť a potrebujeme aj podrobnosti o všetkých materiáloch, ktoré sa dodajú. Spoločná bezpečnostná a obranná politika e, musí mať koherentné princípy a musí e, rešpektovať e, ľudské práva, ako aj všetky ostatné princípy, napríklad tie, ktoré sú uvedené v charte základných práv, ale takisto by tento nástroj mal prispieť k rozobratiu jadrových zbraní občianská spoločnosť čeli skutočnej hrozbe eh, jadrovej vojny a preto musíme viesť eh, v tomto boji. E, ďakujem a teraz na jednu minútu e, kolega Pimenta López. Ďakujem, pán predseda. E, Európsky mierový mechanizmus, aký predstavila komisia, ktorý má teraz začať fungovať, je ďalším prijavom, ako EÚ maskuje svoju politiku. Navonok ide o mier a o mobilizáciu prostriedkov e, pre zbrojenia od praxi, čo sa má dosieliť, e, dosieliť tými finančnými nástrojmi. E, ide o kapacitu vojenských, vojenskej povahy v tretich štátoch a v tomto smere sa nemôžeme obrať. Je to vojenský, ide o vojenské zásahy a e, my e, musíme sa zasadzovať o mier a to aj v e, portugalskej ústave je upravené a to znamená, že NATO sa rozpustí a prípadne aj ďalšie vojenské štruktúry v EÚ a e, že sa bude ozbrojovať a že sa budú riešiť konflikty podľa medzinárodného e, práva a prípadne podľa OSN. Ďakujem, pán Pimento López. Teraz keď aj kolega Vod má slovo. Eh, Kolegyňa. Eh, chcem eh, pripomenúť poslancom aj komisárovi, že EU je v prvom rade mierový projekt. A tiež chcem pripomenúť eh, ten eh, mier, ktorý eh, ku ktorému sa zavezal Brusel, ktorý tiež vyzýva k mieru a prosperite na základe si hodnot EÚ, čo oznelo v decembri v Európskom parlamente a táto e, deklarácia o zamere e, chce e, pozbudzovať kroky zamerané na podporu miera v univerzálnom význame, čo je inšpirované tými myšlenkami ľudskej dôstojnosti, slobody a solidarity, čo je zakotvené v charte základných práv EÚ a tiež to je podporené v potvrdené v Lisabonskej zmluve. A zoznam eh, kandidátov na Nobelovú cenu mieru, ktorý predkladá EÚ, eh, podporuje a potvrdzuje tento záväzok budovať mier a eh, tento inicioval široký súbor krokov založených na budovaní mieru a prosperity a ja navrhujem, aby všetci noví poslanci v budúcom volebnom období podpísali tento záväzok a obnovili toto konanie. Ďakujem.